Okay, colleagues. Milé kolegyne, kolegyne, srdečne vás vítam späť na zasadnutí nášho výboru. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili hlasovania o cene Sacharova. Ja som tu včera na začiatok zasadnutia nebola, pretože som uh, meškala kvôli Eurostaru, ale som si istá, že mnohí z vás minulý týždeň sa potešili, že dvaja e, z, naši, z nositeľov Sachrovovej ceny, Denis Mukwege, doktor Denis Mukwege a Nania Murat e, získali Nobelovú cenu za mier. Myslím, že to je veľmi dobrá správa pre prácu našo, našho výboru, pri upozorení na našu prácu, ale aj pri boji proti násiliu páchanom na ženách. Teraz sa však musíme vrátiť späť k práci a, a teraz prechádzame k bodu číslo 15. Digitalizácia pre rozvoj, boj proti chudobe prostredníctvom technológie. Budeme hlasovať. O chvíľu dostane slovo spravodajca Bogdan Venta, ale predtým, než začneme, si vyskúšame hlasovacie zariadenie, tak prosím, stisnite každý nejaký gombíček. Zatiaľ vidíme 18 hlasovacích kariet, zatiaľ len 15 hlasovali, 16, 20 kariet máme, 17 hlasovali, kto nehlasoval. A vidím, že viacero kartičiek už je zaregistrovaných. 19 kartičiek hlasuje. tak prosím skontrolujte si, či vám funguje hlasovacie zariadenie. Dvaja hlasovali, všetky zariadenia fungujú. Ďakujem za toto skúšobné hlasovanie. Takže, ako som povedala, sme na bode číslo 15. Digitalizácia pre rozvoj, boj proti chudobe prostredníctvom technológie správa z vlastnej iniciatívy. Bogdan Venta, chcete niečo povedať? Nie, ďakujem. Môžeme začať. Takže počkajte chvíľku. Okay, I think all the votes are working, yeah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 proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 47 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz nový kompromis 6a. Myslím, že všetci o tom viete. Kto je za nový kompromis 6a? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Hlasujte o kompromise 6a. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8 za, aha, pardon, ešte 58 za, proti, zdržali sa. Kontrola, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. Kompromisy 8 a 9 spoločne, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 87 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí. 91 za, proti zdržali sa prijatí. 95 za, proti zdržali sa zamietnutí. 97 za, proti zdržali sa. To si overíme. Aha, dobre. 97 je bezpredmetný, takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 99 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 99. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené veľkou väčšinou to bolo prijaté. 100 za, proti, to si overíme. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. A bolo to prijaté. 101 za. Zdržali sa prijatí. 103 za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 Kompromis 17 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 119 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 20 za, proti zdržali sa prijatí. 110 za, proti, zdrža... to si overíme. Hlasujte 110. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Kompromis 21 za. Proti zdržali sa prijatí. 128 za. Proti zdržali sa prijatí. 129 za. Proti zdržali sa prijatí. 130 za, proti zdržali sa prijatí. 131 za, proti zdržali sa pri, zamietnutí. 132 za, 132 za, proti zdržali sa prijatí. 134 za, proti zdržali sa prijatí. teraz prejdeme asi o citáciách. Jedna za, proti zdržali sa prijatí. dva za, proti zdržali sa prijatí. A teraz úvodné ustanovenia. 3 za, proti zdržali sa, to si overíme. Trojku si overíme, myslím, že to bolo zamietnuté, ale hlasujte elektronicky. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 4 za, proti, zdržali sa prijatí, 5 za, proti, 5 si overíme, hlasujte. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 10 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 11 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. 12 za. 12 si tiež overíme. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. Tiež to bolo veľmi tesné. 12 bol prijatý, 13 za, proti zdržali sa zamietnutí, 14 za, proti, to si overíme, 14 si overíme, hlasujte, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, prijatý, 15 za, proti zdržali sa prijatí, 17 za, proti zdržali sa prijatí, 19 za, proti zdržali sa prijatí, 21 za, to si overíme, 21 si overíme, hlasujte, hlasovanie ukončené, bolo to zamietnuté, 22 za, 22 si tiež overíme, hlasujte, hlasovanie ukončené, bolo to prijaté. 23 za. Proti zdržali sa prijatí. 24 za. Proti. To si overíme. 24. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. Pani kolegovia, Jeden sme vynechali, zdá sa, pozmeňujúci návrh číslo 9. Ten sme vynechali. Je to na strane 8. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Pozmeňujúci návrh číslo 9 za. Proti, to si overíme. Hlasujte, prosím.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 A teraz prejdeme k ďalšej správe, čo je bod číslo 16. Rozvojová pomoc EU v oblasti vzdelávania, čo je veľmi dôležité. Vincent Pejon je spravodajca. Chcete niečo povedať ešte pred hlasovaním? Ďakujem pekne veľmi stručne, aby som takisto chcel poďakovať všetkým kolegom. Snažili sme sa pracovať kolektívnym spôsobom, aby sme zostali zameraní hlavne na priority tejto eh, správy. Naozaj som spokojný s našou prácou a takisto chcem poďakovať sekretariátu výboru a takisto aj sekretariátu jednotlivých politických skupín, pretože aj s nimi som spolupracoval a spoločne chcem poďakovať všetkým kolegom Myslím si, že táto správa nie je ešte dokonalá. Samozrejme, že ešte si môžeme klásť otázky. Uvidíte, že pretože financovanie stále nám tu klesajú, nie sú naprogramované ešte do nasledujúceho obdobia a častokrát je tu tá, tá tendencia sa troška tak roztrieštiť, pokiaľ ide o zvolenú metodiku a takisto aj o prostredky a takisto aj vzdelanie, ktoré nemôže byť obchodným tovarom to vzdelanie základné je potrebné zabezpečiť hlavne pre tie krajiny, ktoré sa nachádzajú vo najväčších ťažkostiach. Myslím, že toto je tá línia, ktorá by bola užitočná pre všetkých, pre štáty, pre mimovládne organizácie a takisto aj pre rôzne medzinárodné inštitúcie do budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne a prejdeme k hlasovaniu. Opätovne na veľa kompromisov. Začneme kompromisom 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 26 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. 30 za. Proti. Zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 3 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 41 za. Proti. Zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. 48 a 49 sú identické, za, proti, zdržali sa prijaté. Tak to si overíme, 48 a 49. To si overíme, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté pomere hlasov 18 za, 7 proti. 51 a 52 sú identické za, proti, zdržali sa. To si tiež overíme. 51 a 52. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 6 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za. Proti zdržali sa prijatí. Ústny pozmeňujúci návrh 1 za. Proti zdržali sa prijatí. 62 je bezpredmetný, takže kompromis 9 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za. Proti zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za proti zdržali sa prijatí. Kompromis 12 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 13 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 14 za, proti zdržali sa prijatí. 97 za, proti zdržali sa prijatí. 98 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 15 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 16 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 17 za, proti zdržali sa prijatí. 109 za, proti zdržali sa, to si overíme. Hlasujte. 109. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 108 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmúci návrh 114 za, proti zdržali sa zamietnutí. Kompromis 19 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 20 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 120 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijatí. na návrh 9 za, proti, chcete si overiť 9, hlasujte. A to bolo jasné, hlasovanie ukončené. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté, prepačte. sa návrh 10 za, proti, zdržali sa zamietnutý Kompromis 22 za, zamietnutý, kompromis 14, teda pozmeňujúci návrh 14. Dobre, kompromis 22 bol prijatý veľkou väčšinou. A teraz pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa prija- zamietnutí. 17 za, proti, zdržali sa prijatí. 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 19 za, proti, zdržali sa prijatí. A teraz pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 23. Zdržali sa prijatí 4 za. Proti zdržali sa prijatí 6 za. Proti zdržali sa prijatí. A teraz budeme hlasovať o návrhu správy. V znení pozmejúcich návrhov v menovitom hlasovaní hlasujte. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté veľkou väčšinou. 25 za, nikto proti a jeden sa zdržal. Gratulujeme Vansanovi Pejonovi. Bude to iste užitočné v rámci diskusí o výdajoch v rámci vzdelávania. Nezabudneme na to v našich diskusiách o ďalšom VFR. Dobre. Takže teraz máme bod 17 na programe schôdze. Ide o ďalší návrh stanovisko e, k Svetovej obchodnej organizácie VTO. Našou spravodajkyňou je e, Lola Sanchez Caldente, nechce sa vyjadriť, takže budeme hneď hlasovať. E, začneme pozmeňujúcim návrhom číslo 1, kto je za, proti. Otvárame elektronické hlasovanie teda. Všetci ste hlasovali? Uzatvárame elektronické hlasovanie. Zamietnuté. Teraz kompromis 1. Za proti zdržali sa prijaté. Pozmejúci návrh 13, to nebudeme o tomto hlasovať, teraz 14, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, pozmejúci návrh 15, to je za, proti, zdržali sa. Overíme si to 15 elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie prijaté. 15 proti 11. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Otvorím elektronické hlasovanie. Všetci hlasovali? Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté 15 proti 11. posledná veta, pozmejúca návrhu číslo 16, oddelené hlasovanie, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Prejdeme k 26, kto je za, proti. Overíme si to elektronicky, 26. Myslím, že je to prijaté, ale radšej si to overíme. Pozmejúci návrh číslo 26. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. 16 proti 10, 27, e, kto je za, proti, zdržali sa. Tak overíme si aj toto, 27. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali? Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté 17 proti 9. 29. Kto je za? Proti? Hovoríme si takisto elektronicky 29, kto je... Pardon, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté 16 proti 9. Pozmeňujúci návrh 30, kto je za. Aj toto si overím elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. 6 proti, 16 proti 10, 31, kto je za, proti Zdržali sa opätovne tá istá väčšina prijaté 32, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté kompromisný návrh 3, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté. Teraz by sme mali hlasovať o poslednej vete pozmeňujúceho návrhu číslo 34. To máme oddelené hlasovanie, kto je za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. 41, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. 41. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. Veľkou väčšinou. 42, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. 43, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 45, kto je za, proti. Overíme 100 elektronicky, 45, otváram elektronické hlasovanie, myslím, že by to malo byť prijaté. Uzatváram elektronické hlasovanie. Áno, prijaté. 16 proti 10. Kompromis návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme elektronický kompromis číslo 4. Myslím, že je to prijaté. Uzatváram elektronické hlasovanie. Áno, prijaté 15 proti 11. Pozmenujúci návrh číslo 55, kto je za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh číslo 58, kto je za, proti, zdržali sa. 58 overíme. Elektronicky otváram hlasovanie, ale myslím, že to bude zamietnuté. Všetci ste hlasovali? Uzatváram hlasovanie zamietnuté. 9 proti 17, 56, kto je za proti, zdržali sa prijaté, 57 za proti, zdržali sa prijaté, 59, kto je za proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis návrh číslo 5, kto je za proti, zdržali sa prijaté. Teraz budeme hlasovať o takto pozmenenom stanovisku menovitým hlasovaním. Otváram elektronické hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté. 14 za, 2 proti, 10 sa zdržalo. Ďakujem pekne. A pani Lola Sanchez ešte chce niečo povedať. Ďakujem pekne. Mm, nič nechce teda povedať. A teraz máme ešte ďalšie hlasovanie ohľadom viacročného finančného rámca to je bod 18 na programe schôdze. Je to hm, predbežná správa o VFR na roky 2021-2027. Je to naše stanovisko. A takisto aj výboru pre rozpočet, ak si dobre pamätám, aspoň sa mi zdá, hovorí pani predsednička. A, a, a je to Želiana Zovko, ktorá mala na starosti túto správu. Chceš sa k tomu vyjadriť? Nie. Takže prejdeme priamo k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 10, kto je za, proti, zdrž... Overíme si to elektronicky, desiatku. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram elektronické hlasovanie. Prijaté 16 za 10 proti. Pozmeňujúce návrh číslo 3. Prijaté? To bolo? Tak desiatka bola prijatá. Má to nejaký dopad? Nie. Takže menovité hlasovanie v pozmeňujúcom návrhu číslo 3. To bolo žiadené zo strany zelených. Všetci ste hlasovali. Uzatváram mm, hlasovanie. Zamietnuté. 21 proti 5 za. Nikto sa nezdržal. Pozmeňujúci návrh číslo 5. Kto je za, proti, zdržal sa. Prijaté pozmeňujúce návrh číslo 6, kto je? To odpadá. Nie. Je treba o tom hlasovať, takže osmička, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, pozmeňujúci návrh číslo 8 otváram, elektronické hlasovanie. Možno, že to bude prijaté. Všetci ste hlasovali? Uzatváram elektronické hlasovanie. To je prijaté. 19 za, 7 proti. Pozmeňujúci návrh číslo 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 12, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. 12, otvorím elektronické hlasovanie. Je to asi zamietnuté. Uzatváram. Áno, je to zamietnuté. 6 za, 13 proti. Pozmeňujúci návrh číslo 3 13. Kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky. 13. Otváram elektronické hlasovanie. Uzatvárame elektronické hlasovanie. Je to prijaté 16 za 10 proti. 14. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh eh, číslo 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 20, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon, prijaté, hovorí pani predsednička. 22, teda veľkou väčšinou bola prijatá. 23, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si to elektronicky, takže 23 elektronicky. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali, uzatváram hlasovanie. 16 za 9 proti, 24 kto je za, proti, zdržali sa Overíme elektronicky 24. Otváram hlasovanie. Myslím, že je to prijaté, ale overíme. Uzatváram elektronické hlasovanie. 15 za, 10, pro, 10 proti. Pozme si návrh 25, to je za, proti. Zdržali sa. Prijaté. Overíme si ešte 25 elektronicky. Preca len. Otváram elektronické hlasovanie k 25. Uzatváram elektronické hlasovanie. Áno. 13 proti, 12 za, takže zamietnuté. Dobre, že sme to overili. Takže poprosím vás, keby ste dvíhali lepšie ruky, lebo potom nevidím dobre hlasy. Kompromisný návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz prejdeme k 38. Kto je za? Proti? zdržali sa. Overíme si to elektronicky. Otvárame elektronické hlasovanie. Poprosím, aby ste dvíhali tie ruky, pretože naozaj to nevidno dobre, kto je za, kto je proti. zatvárame elektronické hlasovanie, je to zamietnuté. 9 za, 15 proti, kompromisné číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 39, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to elektronicky, 39. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram elektronické hlasovanie prijaté. 13 za, 12 proti, tesne 40, kto je za, proti. Overíme si to. Opätovne elektronicky 40, otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali, uzatváram hlasovanie. Prijaté 15 za, 10 proti, 41, kto je za, proti. Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale overíme si to. 41. Otváram hlasovanie, ale myslím, že je to prijaté. Uzatváram hlasovanie. Áno, 15 za, 10 proti, 42, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 43, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 44, kto je za, pardon, 44, 45 a 46 sú identické, čiže budeme hlasovať spoločne, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, 48, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. 49, to je za, proti, zdržali sa. Prijaté. 50, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. 51, kto je za, proti, zdržali sa. Overíme si elektronicky pred celom 51. Otváram hlasovanie. Všetci ste hlasovali. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 15 za 10 proti. 52, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté. 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 54, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz budeme hlasovať o takto pozmenenej návrhu stanoviska, ako to mm, bolo e, pozmenené menovitým hlasovaním. Všetci ste hlasovali. 21 za, 1 proti, teraz sa zdržali, čiže je to prijaté a ja blahoželám pani Zovko Želiane za jej prácu a teraz eh, budeme mať diskusiu a spolupracovníci nám môžu potom povedať aj z výboru pre rozpočet, ako ďalej. Teraz budeme pokračovať ďalej. Toto je ukončenie elektronického hlasovania. Kto chcete odísť teraz zostali, tak nech sa páči, urobte tak, poprosím, čo najtichšie. Okay, colleagues. We're moving on to item... Drahí kolegovia, čiže pôjdeme teraz eh, k bodu 19 a 20 pokiaľ ide o dohodu o spoluprácu a partnerstve a rozvoji medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Afgánskou islamskou republikou na strane druhej menej únie. Máme tu návrh stanoviska zo strany eh, FETu a našim spravodajcom výboru pre požiadaného stanovisko je Frank Engel. Uh, je to postup potrebný pre schválenie tohto uznesenia Hľadom tejto dohody, pokiaľ teda táto dohoda bude uzavretá s, medzi EU a Afganistanom. A to bude teraz pani Fotila, ktorá je poverená touto správou ako za gestorský výbor AFET a toto bolo navrhnuté v 2017 a pravdepodobne 1. decembra to bude sach schválené, aj keď sú tu ešte niektoré prvky, ktoré nie sú vo výhradnej kompetencii Európskej únie. Bolo to poslané Európskemu parlamentu, aby to e, schválené. E, bolo to poslané Európskom parlamentu vo februári 2018 a toto dohoda má dokonca aj ustanovenia, ktoré sa týkajú rozvoja, čo vysvetľuje aj to, prečo sa to dostalo na stôl na našom výbore. E, kolegovia, my by sme potrebovali si niečo k tomu povedať. Viete o tom, že Afganistan je jeden z najväčších príjemcov rozvoja pomoci na svete, že uh, máme tu uh, veľké mm, diskusie, mali sme teda niekoľko diskusí a dokonca aj špecifických konferencií, ktoré bolo venované e, otázke Afganistanu napríklad v oktobri 2017, kde sme sa venovali otázke migrácie na tejto konferencii a naša pracovná skupina spoločne pracovala, diskutovala o tejto otázke. Teraz odotám slovo pánovi Frankovi Engelovi. Myslím si, že on je ten najkompetentnejší, ktorý by nás mohol informovať e, o stave Eh, pokiaľ ide o eh, schválenie alebo neschválenie tejto dohody, to nie je úplne tak, že mám oveľa eh, detailnejšie informácie ako vy. To nie je tá hlavná vec, avšak i treba si uvedomiť, že Afganistan už dlhodobo je súčasťou našich diskusí, na ktoré sa zameriavame, pokiaľ ide o udelovanie pomoci a kde zároveň sa nám zdá byť, že nič sa nedieje, nič sa nehýbe. Ak sa hýbe, tak to ide zlým smerom. Ja som napísal v tom prvom odseku môjho návrhu stanoviska nasledovné. Taký uh, taký odraz toho, čo si myslím a čo dobre nefunguje, pretože eh, inštitúcie EÚ sa zaviazali 3,6 miliardy eur eh, venovať na pomoc pre túto krajinu v roku 2002 až 2016, vrátanie všetkých eh, medzinárodných inštitúcií, keby sme si to zobrali dokopy, tak naozaj je tu obrovský, obrovská suma, ktorá bola venovaná. Napriek tomu sa podiel Afgáncov žijúcich chudoby zvýšil z 38% v roku 2012 na 55% v roku 2017. Nejde len o to, že žijú v chudobe, ale naozaj žijú v oblasti, ktorá je naozaj um, konfliktná, kde neexistuje žiadna bezpečnosť. Pripravuje sa teraz tam legislatívne, ako aj okrskové voľby, ktoré by sa mali konať už čoskoro. Toto je prvýkrát od roku 2010, kedy Afgánci budú voliť a teraz očakávame od týchto volieb, že či sa niečo stane, že či vôbec e, volebné miestnosti sa otvoria alebo nie, lebo minimálne tretina je v takých zónach, kde, to nie, kde je vlastne veľmi nebezpečná situácia, sú tam talibanci a tak ďalej, takže e, náš vedúci e, misie spoločne s partnermi z OSN by sa tam mali odobrať. Pokiaľ ide o bezpečnostnú situáciu za posledné mesiace, to je úplne katastrofálna. My čelíme teraz asi najhoršej bezpečnostnej situácii od začiatku občianskej vojny v tejto krajine. Uh, od roku hm, medzi rokom 2008 až 2017, teda približne za tých posledných 10 rokov naozaj vzrastol počet mŕtvych. Takže toľko v skratke. Máme pred nami návrh stanovisko ohľadom spolupráce, pokiaľ ide o, o, rozvojovú pomoc a spoluprácu medzi nami a Afganistan. Neviem, ako výbor pre rozvoj by mohol namietať voči takejto iniciatíve, avšak chceme vyjadriť poľutovania nehodné, že sme neboli konzultovaní predtým, ako bola spísaná táto správa, táto, tá, pardon, táto dohoda, pretože by sme mali eh, mali sme byť zakomponovaní do tohto procesu ešte predtým za iných okolností ako teraz. Takže ja som toho stanoviska, že je teraz našou úlohou povedať, že musíme pokračovať v tom, aby sme sa snažili nápomôcť v Afganistanu a občianskej spoločnosti a podporovať ich v tomto kontexte, kde tí, čo vládnu a tí, čo chcú vládnuť, určite majú nazreteli len svoje vlastné výhody a je to naozaj problematické, ak chceme mať partnerov v takéto krajine cez tých, eh, ktorí takto vládnu a ak chceme teda vôbec zabezpečiť pomoc občianstvu kvôli humanitárnym dôvodom. <laughs> Viac menej nemáme na výber. Takže preto navrhujem, aby sme takto konali, aby sme sa takto postavili k tomuto dohovoru, k tejto dohode. Takže viac menej to všetko, čo som chcel k tomu povedať. Okay, thank, thank you, Frank, for that information. Ďakujem pekne Frank za túto informáciu. Norbert Noizl sa ako prvý hlási do diskusie k tomuto bodu. Ďakujem veľmi pekne. Chcem len doplniť to, čo Frank práve povedal. Spomenul, že sme zainvolovaní veľmi neskoro ako výbor DV. Možno, eh, že eh, tak ako sme diskutovali na dnešnom vypočutí o tomto nástroji, keď ho budeme mať, budeme tu mať lepšiu spoluprácu s komisiou na mm, ja sa chcem vyjadriť v mene kolegu Fonzulika, ktorý sa dnes nemôže zúčastniť zasadnutia a je tieňovým spravodajcom. Afganistan je krajina, eh, ktorá eh, eh, je zmytená násilím a konfliktami, ktoré dominujú situáciu v tejto krajine a ovplyvňujú život mnohých Afgáncov. Napriek tomu, že sa v posledných rokoch zvýšila životná úroveň, politická nestabilita bráň ďalšiemu rozvíjaniu v tomto krehkom štáte. Úzka spolupráca rozvojovej podpory a medzinárodnej podpory pre rozvíjanie, teda podporu e, štátu sú veľmi dôležité. Potrebujeme tú rozpočtovú podporu, ktorá si vyžaduje zvýšiť eh, prostriedky pre rozvojové eh, otázky, tak aby sa podporil rast, znižovala sa chudoba, aby sa podporoval efektívnejší rozpočtový manažment a boj proti korupcii. Takisto eh, treba zabezpečiť, aby sa eh, postupovalo starostlivo a eh, by to malo pozitívny vplyv na rozvoj v krajine. Je tiež veľmi dôležité zdôrazniť, eh, že je nám ľúto toho, že tu chýba parlamentný dohľad, a demokratická kontrola nad rozhodnutím spoločného postupu a treba naozaj zdôrazniť, e, že e, podpora EÚ e pre rozvoj Afganistanu by sa nemala stať rukojemničkou otázok v oblasti spolupráce vo sfere migrácie. Napokon musíme zabezpečiť, aby podpora, ktorú alokujeme tejto krajine, prispievala ku kultivácii Eh, rovnosti medzi ženami a mužmi, pretože ženy v tejto krajine eh, mm, je nám bránené, aby sa mohli plne zúčastňovať verejného života a nie sú ani proporčne eh, zaťažené konfliktom a, konfliktami a násilím. Treba tu zabezpečiť ďalší pokrok, musíme zabezpečiť ochranu e, žien aj teda pomocou e, vzťahov medzi Európskou úniou a Afganistanom. Ďakujem pekne. Nevidím, že by sa niekto hlásil do diskusie ešte. My sme jedným z najväčších darcov pre Afganistan. Kto sú tí ďalší darcovia, ktorí pomáhajú Ehm, predpokladám, že USA. Ako to vyzerá proporčne? Ehm, je to iba EU a USA, alebo kto ďalší poskytuje prostriedky? Ja súhlasím inak s tým, čo povedali Frank aj Norbert. Je to krajina, v ktorej musíme byť zainteresovaní, ale je tam veľmi zložitá politická situácia. A ostatné ehm, otázky pre komisiu SVČ, aké sú tu predpoklady na mier, a aké sú to predpoklady pre e, trvalý rozvoj. Niekedy zdá sa, že tu jeden krok vpred, dva kroky vzad, ako to teda vyzerá v prípade Afganistanu. Devko, e, Stefan e, Loch a Tomas Noki, Alina Papu sa E, teda vyjadria. Neviem, kto sa chce vedieť ako prvý, ESVČ alebo komisia. ESVČ. Takže vy ste Alina Papuč. Dobre, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani e, predsedajúca, mne ESVČ, e takisto komisia, by sme sa chceli poďakovať za pozitívne stanovisko, ktoré dávate e, tomuto postupu e, vyjadreniu súhlasu. Ako viete, ide tu o e, dohodu o partnerstve a spolupráci, ide tu o vytvorenie právneho rámca pre naše vzťahy s Afganistanom a je to aj východisko pre posilňovanie vzťahov medzi EÚ a Afganistanom a je to aj súčasťou eh, našich riešení v rámci stratégie EÚ pre Afganistán. Chceme eh, posilniť eh, našu zaangažovanosť voči Afganistanu a jeho obyvateľom. Chceme byť spolahlivým partnerom Afganistanu na ceste k prosperite a stabilite. Toto je dôležité aj pre celý región v okolí Afganistanu pokiaľ ide o stratégiu e- EU pre eh, Avision, eh, momentálne pracujeme na jej eh, implementácii. Táto dohoda zohráva veľmi dôležitú úlohu. Začali sme tiež už včasnú implementáciu tejto dohody o kooperácii. Už tento rok sa konali dve stretnutia, na ktorých sme diskutovali o dôležitých otázkach ako ľudské práva, a Eh, zlepšenie práv eh, žien, kooperácia, eh, obchod, investície, regionálna kooperácia. A tiež sa tešíme na moment, kedy všetky členské štáty EÚ ratifikujú dohodu a budeme môcť diskutovať o všetkých oblastiach, ktoré sú v nej obsiahnuté. Tiež by som chcela zdôrazniť, že súhlasíme s tým, čo tu zaznelo Afganistan žiaľ naďalej čeli mnohým výzvam v oblasti bezpečnosti, ekonomie, v politickej oblasti. Vidíme, že sa teraz blížia voľby, ale z našej strany e, sa budeme snažiť naďalej usilovať, aby e, sme tu mali e, mierový proces, ktorý bude viesť Afgánsko a takisto aj teda proces zmierovania. Takisto sme vyjadrili ochotu eh, eh, sprevádzať tento proces konkrétnymi opatreniami. Eh, teším sa teraz na Ženevskú ministerskú konferenciu koncom novembra o Afganistane. To je tá, ktorá nasleduje po bruselskej konferencii, ktorá sa konala v roku 2016 tam zhodnotíme postup, ktorý Afganistan urobil od bruselskej konferencie pred dvoch rokov. Tiež sa budeme snažiť postúpiť ďalej v oblasti dosiahnutia regionálneho konsenzu, v oblasti mieru a regionálnej stability. Z našej strany teda eh, pracujeme na tom ďalej a budeme eh, Európsky parlament informovať. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa k tomu vyjadriť komisia. Áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Tri e, stručné poznámky z našej strany. E, zaznelo tu, že e, došlo k veľkému zvýšeniu chudoby v Afganistane. Treba tu rozlišovať na jednej strane tu vidíme zjavný e, postup e, v celom rade sociálnych indikátorov, ako napríklad e, alfabetizovanosť, umrtnosť detí, prístup k zdravotným službám, úspešné riadenie. Toto je E, zatienené celkovým zvyšovaním chudoby a mm, nezabezpečenej potravinovej bezpečnosti, čo môže mať rôzne vysvetlenia ako celkové, celkovo zhoršujúce sa hospodárstvo. Toto treba e, vnímať v kontexte zhoršenej bezpečnosti a e, interného presídľovania. Um, Dôležitým eh, krokom eh, tu bolo teraz stiahnutie sa medzinárodných eh, síl. Máme tu nedostatok participácie žien vo verejnom živote. To je na otázka, ktorej sa treba venovať v našej rozvojovej kooperácii. Chcem ešte povedať, že samotná skutočnosť, pani predsednička, že vieme o tomto zvyšovaní chudoby, Eh, to je vďaka našej eh, ko- eh, kooperácii v oblasti rozvoja s Afganistanom. Stručné poznámky k zosúľaďovaniu našej podpory s našimi medzinárodnými politikami rozvojový rámec pre Afgánsko obsahuje určité sektorovo špecifické rozvojové plány Ehm, takisto sme ehm, teda sa snažili zabezpečiť plný, plný súlad s prioritami vlády. A pokiaľ ide o našu podporu pre ženy v Afganistane, momentálne tu máme mix viacerých prístupov. Je tu implementácia e, záverov Bezpečnostnej rady OSN a Národného prioritného plánu podpory eh, eh, hospodárskej samostatnosti eh, žien. Hodnotíme teda túto oblasť a okrem toho tu máme celý rad menších projektov a programov, ktoré sa venujú posuneniu politických, politických práv žien a posuneniu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Takisto sa e, zaoberáme aj e, našimi programami v oblasti budovania štátu. Toto ide ruka v ruke so špecifickými e, spôsobmi technickej pomoci v oblasti manažmentu verejných financií, podpory inštitúcií v Afganistane a je to tiež prepojené s našou prácou posilňovania justičného a policajného systému a boja proti korupcii. Aby som odpovedala na vaše špecifické otázky, pani predsedníčka EÚ a členské štáty spoločne momentálne predstavujú najväčšieho rozvojového partnera pre Afganistán na základe e, teda e, toho, čo bolo prislúbené ako príspevok po bruselskej konferencii v roku 2016 Ďalšími veľkými e, rozvojovými partnermi sú Nemecko, USA a aj Spojené kráľovstvo. Žiaľ, e, nemám tu k dispozícii teraz konkrétne čísla, ale radi vám ich postúpime dodatočne. Pokiaľ ide o vyhliadky na mier, musíme byť e, profesionálni a optimisti. Veríme v nejaký pozitívny prelom Ženevská konferencia o Afganistane dúfam prinesie pozitívny posun. Čo by som chcel zdôrazniť je, že politický e, proces e, môže pomôcť e, k nájdeniu cesty mieru, ale je to takisto aj spoločenský proces. A my vo všetkých týchto oblastiach vidíme možnosť pre naše pôsobenie. Ďakujem veľmi pekne. Judith Sargentini sa hlási o slovo. Ešte predtým, než ho udelím. Chcel by som privítať e, skupinu e, z Caritas Polsko. Vítam vás na zasadnutí nášho e, výboru. Zajtra sa s niektorými z vás stretnem. Dúfam, že je to pre vás zaujímavé sledovať našu prácu. Ospravedlňujem sa, Linda, že som prišla neskôr. Ak e, položím otázku e, a odpoveď na ňu už zaznela, e, kľudne ma opravte. Nediskutujeme teraz o Afganistane poprvýkrát. Aj teda výbor Líbe spolu s delegáciou o Afganistane diskutujú o tejto krajine. Diskutujeme aj o návrate utečencov z Afganistanu už dlho. A pokiaľ ide o spoločný ďalší prístup, spomínam si, že tu nebola sa tu diskutovalo o financovaní zo strany EÚ pre e, letisko, pretože letisko v Kábule potrebovalo e, zvyšiť svoju kapacitu, aby mohlo príjmať všetkých, ktorí e, budú navracaní do Afganistanu. Ja sa chcem spýtať, ako to vyzerá s týmto projektom a či sa to financuje z rozvojovej pomoci EÚ. Myslím, že toto je správne miesto na takúto otázku. A samozrejme, e, boli tu ľudia navracaní z Európskej únie, ale aj, e, myslím, nútené návraty e, z Pakistanu, Obe skupiny navrátených dostávajú podporu zo strany EÚ. Chcem sa spýtať, ako to vyzerá s reintegráciou týchto navrátených osôb eh, z únie, ale aj zo susedných krajín. A ako ste načrtli, všetci si uvedomujeme, že bezpečnostná situácia v Afganistane sa nejako nezlepšuje, naopak zhoršuje sa. Preto by som sa chcela spýtať, aký to má eh, vplyv na tých, ktorí sú eh, do krajiny navracaní. A ja som sa chcela spýtať, Túto otázku neviem, kto by mohol lepšie odpovedať, je možno komisia. E, takže ako to vyzerá e, s tým financovaním e, z EU do detajlov? Niečo ste už spomnuli, ale možno by si sa mohli konkrétne vyjadriť k tomu letisku. Pani predsedníctva, nemôžem predbiehať diskusiem, ktoré prebehnú zajtra. Nemám na to mandát, ale len stručne chcem zdôrazniť, že naša rozvorová e, podpora sa sústreďuje e, na navratených do Afganistanu a vnútorne presídlených v Afganistane a ich dlhodobú integráciu. Takže od momentu, kedy sa e, vrátia do Afganistanu, pár opatrení je s tým prepojených, hlavne v Iráne pokiaľ ide o situáciu Afgáncov tam, ale to sa netýka ich integrácie. Keď sa pozrieme na tento balíček a na to, že to bolo 210 miliónov eur celkovo prislúbených od roku 2016. Pre túto oblasť môžeme rozlišovať tri fázy. Okamžitú podporu, často e, humanitárnu podporu po príchode, keď ľudia sú navrátení z akéhokoľvek miesta do Afganistanu. Je tu celý e, súbor opatrení, ktoré sa potom ešte venujú e, strednodobej integrácii, napríklad preškolovanie alebo podpora hospodárskych aktivít. A potom tu máme dlhodobé integračné úsilie, kde spolupracujeme s príjmajúcimi komunitami a je to e, program otvorený všetkým, ktorí sú e, navracaní do krajiny, ale ako ste spomenuli, väčšina ľudí, e, ktorí z toho profitujú, prichádzajú z Pakistanu, z Iránu. Nechápeme to, nevnímame to ako facilitovanie programu návratov, ale jednoducho berieme to ako podporu ľuďom v Afganistane. Takisto pokrývame teda aj Irán a cirkulárne migračné toky tam. Nie som si vedomý e, projektov, ktoré by podporovali fyzické e, budovanie e, letiska v Kábule. Myslím, že tie opatrenia, ktoré sa týka ktoré, ktoré teda prijala vláda, to, tie sa týkajú vybudovania špecifických priestorov pre príjmanie a poskytovanie asistencie e, navráteným a predbávanie administratívnych formalít. E, nie som si vedomý nejakej, nejakých e, fyzických infraštruktúrnych projektov v tejto oblasti. Ja dúfam, že to zodpovedalo vašu otázku, no úprimne, ani veľmi nie, pretože dostal som všeobecné vyjadrenia o integrácii po návrate. Ja veľmi dobre chápem, že ja sa nechcem, musím vysvetliť zodpovednosť za návrat ako taký, ale ja chcem, aby ste povedali niečo o tom, ako sa darí integrácii. No a to je v každom prípade veľká výzva, preto by som k tomu niečo rada počula. Zajtra budete o tom hovoriť na Libe. Pred 2,5 rokmi sme hovorili o tom, že financované DCI sa malo použiť v rámci EU pre deportovaných ľudí. No a komisia hovorí, že to je vyňaté z financovania. Hm, ďalej tiež som si myslel, že hovoril som o infraštruktúre, ale na to už si presne nepamätám. Áno, no, ale eh, podľa mňa to ilustruje zaujímavý problém, ktorý máme ako parlament pretože zajtra samozrejme nebudeme hovoriť o integrácii zo svojej pomoci ľudí, ktorí sa vrátia do Afganistanu. Budeme hovoriť o tom, či môžeme eh, vrácať ľudí z EÚ do Afganistanu, čo je iná otázka, ktorú tu však nekladiem. Niekto však musí sledovať eh, tie financie, ktoré sa vydávajú na to, aby sa ľudia vrátili do Afganistanu a či to vedie k tomu, že získajú novú Eh, šancu v živote. Ak nemáme jasnú odpoveď, tak dobre, ale my do toho dávame peniaze a je eh, trochu ťažké integrovať eh, ľudí do spoločnosti, ktoré nechcú byť, pretože sa nechceli vrátiť, a do spoločnosti, ktorá je chudobná a čoraz chudobnejšia. Áno, možno treba položiť osobitne otázku na výbore. To dá čas na odpoveď. Neviem, či by ste chceli niečo dodať ešte. Bohužiaľ nie. Ak môžem, tak by som snad len dodal, že toto je veľmi špecifická otázka o komplexnej záležitosti a my by sme sa radi, alebo my, my by sme si radi pripravili na to podrobnú odpoveď. Dobre, takže my predložíme túto otázku a vrátime sa k tomu. Myslím, že máte pravdu, vy treba vedieť, na čo tie peniaze idú, aké sú tie projekty. My sme mali zistiť o tom, ako tie projekty bežia, ako sa peniaze vydávajú a ako to bude vyzerať v budúcnosti. Dobre. No a slovo dostane naspäť spravodajca. Frank, chceš ešte niečo dodať? Nie, naozaj jediná vec, ktorú by som snáď dodal, že dúfam, že možno všetko, čo investujeme my, všetko, čo investujú ostatní, všetky prísľuby, uh, eh, podmienkou, že ich splníme, budú viesť k stabilizácii tejto krajiny. Pretože všetko, čo sme doteraz videli od roku 2011, bol opak, bez hľadu na to, či išli na voľby, alebo či mali mať nové vedenie, alebo či vojaci išli do krajiny, alebo sa z nej cúvali tak situácia v Afganistane je extrémne nestabilná a štát nemá jednoducho žiadnu kontrolu. A ak to takto bude pokračovať ďalej, tak v jednom momente sa budeme musieť spýtať, či má naša podpora vôbec zmysel. Takže to znamená, že mobilizujeme miliardy eur, ktoré mobilizujú miliardy eur, tak v momente budeme potrebovať vidieť nejaké výsledky, ak štatistické výsledky sú také, že pre úrokov a počet chudobných e, ľudí, ktorí žijú v obrovskej nestabilite, ak sa ten počet zvyšuje, e, tak niečo nie je správne. My vieme, čo je zlé, ale vieme, že to je, mm, nie je vec, ktorú by Európska únia ľahko vyriešila. A bez e, bez eh, získania kontroly. Všetko, čo teraz slubujeme, nedo, nesplníme, že sa to nedostane k bežným obyvateľom. A tak ako zatiaľ ukazujú štatistiky, dúfam, že sa to v budúcnosti zlepší, ale bohužiaľ nie som veľmi eh, pozitívny. Áno. Menšia kritizujú EU za výdavky na obranu, ale keď ide o soft power, tak vieme, že v Afganistane je EU najväčším donorom, napriek zodpovednosti veľkej USA. Dobré kolegyne, kolegovia, tým sme sa dostali nakoniec bodu číslo 19 a 20. Hľadá na predkladanie pozmejúcich návrhov je 17. október 12.00 a hlasovať budeme hľado, o 20. novembra o tejto správe. Ďalším bodom je bod číslo 21, spolu, spoločné zasadnutie e, s výborom pre ženské práva. Nemôžeme zatiaľ nič robiť, pretože príde komisár Mimisa. A je to boj proti násiliu na ženách a devčatách. Je to dôležité načasovanie to Európsky týždeň, aktivita opatrení pre dievčatá pred Medzinárodným dňom vo štvrtok, takže uskutoční sa toto zasadnutie s umelcom, konceptuálnym umelcom a to zasadnutie začína o 16.00 a dovtedy si dáme prestávku.